Mes chers collègues, nous reprenons nos travaux. Musím sa ospravedlniť za meškanie, ale to sa stáva častejšie. Koordinátori niekedy potrebujú trošku viac času, aby sa dohodli aj na politickej úrovni a tieto politické rozhodnutia nám potom obvykle uľahčujú hlasovanie a urychľujú ich. Dohodli sme sa teda na tom, Chcel by som vás poprosiť o ticho. Dohodli sme sa na dvoch hlasovaniach unblock a rád by som navrhol, aby sme hneď začali hlasovaním unblock ktoré nám uľahčí prácu. Práve dostávate dokumenty pre dve hlasovania unblock. Máme prvý dokument s názvom Návrhy spravodajcu pre um, um, prirovnanie pod 1a. To sú návrhy spravodajcu, ktoré boli vypracované v súlade s koordinátormi a ide o to, aby sa rozdelila dodatočná marža, ktorú sme včera vytvorili našim hlasovaním. Takže najmä hlasovaním o pozmeňovacom návrhu 161 ITRA výbor 60, takže z navýšená marža 20 miliónov a tabuľke, ktorú ste dostali, sa ráta s rozdelím. Do... Máte už všetci tabuľku? Zdá sa, že áno. Budeme teraz hlasovať unblock o tejto tabuľke, o praktických dôsledkoch. Niektoré, o niektorých z týchto čísel sme hlasovali už včera. Ak bude hlasovanie unblock dnes ráno pozitívne, bude to znamenať, že sumy, o ktorých sme včera hlasovali, upravíme podľa tohto hlasovania. O niektorých e, sme ešte nehlasovali, ale rozhodnutie hlasovania unblock sa bude potom um, chápať ako rozhodnutie o číslach v týchto položkách. Ak to budú nejaké um, poznámky, tak budeme hlasovať aj o tých e, návrhoch ďalší. Takže budeme hlasovať o tabuľke unblock. Kto je za? Aha, ešte pred eh, hlasovaním sa hlási spravodajca o slovo. Ja by som akurát, ja by som akurát chcel vyjasňovať eh, jednu vec, a to síce, že doteraz sa niektor- o niektorých veciach nehlasovalo a chcel by som takisto hovoriť eh, o tých eh, rozpočtových prostriedkoch v týchto troch eh, eh, riadkoch. Jednak je to ten, ten energy a ten transport, to je jeden riadok, ktorý, ktorý sa to týka. Jeden To sú 1502-1102, tam je takisto rozpočtový prostriedok, prostriedky 1,7 milióna, je to v dokumente 4 a akurát vám chcem pripomenúť, že keď budete akceptovať e, to, toto, tak budete akceptovať aj e, túto konkrétnu platbu. A potom ďalšia vec, je tu poznámka, ktorá súvisí s ten energy a navrhujem, aby sme túto poznámku akceptovali v rámci toho unblock e, hlasovania. Je vous remercie. Ďakujem pekne, bolo to jasné a zrozumiteľné. Takže k energii ten. O, tam sme už pokryli platby včera a pri hlasovaní o horizontálnych návrhoch tak spravodajca akceptuje poznámky, pripomienky. Potom Európsky technologický inštitút, tam sú platby 1 milión 07 a pri hlasovaní unblock ide o, jedna, o záväzky vo výške 1,2 miliónu. 1,07 e, sa týka pladiek a, a Intelligent Energy je už pokryté hlasovaním zo včera. Takže teraz budeme hlasovať o tejto tabuľke unblock. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? dvaja proti, takže väčšina je za. Tým pádom schválené. Teraz sa dostaneme k ďalšiemu hlasovaniu unblock, k rubrike 4. E, dostali ste materiály. Alebo inak môžeme hlasovať aj neskôr. Máte všetci túto tabuľku? Heading 4, rubrika 4 EU ako globálny aktér. Chcel by som k tomu vysvetliť okruh 4 Takže záväzky pre zahraničné vzťahy, mali sme o tom politickú debatu. Táto včera prebehla v pléne rozpočtového výboru na záver, popolu, na záver predpoludnia. Potom sme, upo, um, potom sme v nej pokračovali s koordinátormi a spravodajca navrhol koordinátorom um, a väčšina z nich to akceptovala, aby sme hlasovali unblock o všetkých číslach uh, okruhu 4. Pri tomto hlasovaní ide len o čísla a potom preveríme a budeme hlasovať o pozmeňovacích návrhoch, ktoré nám dávajú niektoré úvery do kolónky rezerva. Takže hlasovanie unblock sa týka iba čísiel, nie pripomienok a taktiež ani eventuálnych rezerv. Takže pozmaňovací návrh 4. Máte všetci podklady, takže budeme hlasovať unblock. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Jeden hlas proti. Zdržal sa hlasovania. Jedno zdržanie. Guel. Takže sme to schválili. A tý, týmto pádom sú tieto čísla schválené. Navrhoval by som vám, aby sme teraz pokračovali na stane 114 v našom hlasovacom zozname, anglický zoznam, anglická verzia. Donc, okruh 4 sme uzavreli a teraz sa vraciame k, k okruhu 2. Budeme hlasovať o číslach en blok. Teraz preveríme pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú rezervy alebo pripomienok. prvý riadok 05 02 02 strana 115 pozmeňovací návrh Weimar Böke Spravodajca je zmetený. Hlasujeme o okruhu 4 alebo okruhu 2 o okruhu 4. Ale môžeme začať aj okruhom 2. Mali by sme rozdať hlasovací oznam členov. Dobre, takže vrátime sa k okruhu 2 v poriadku, čiže e, na ten okruh 4 e, by sme potrebovali najprv 30 sekúnd, aby sa ten zoznam e, rozdal. Takže máme stranu 1.1.5 v anglickej verzii a v nemeckej je to okolo 120 a v slovenskej asi tiež Tous les membres ont maintenant leur liste de vote. Majú všetci hlasovacie zoznamy. Máte všetci aj hlasovacie kartičky pre elektronické hlasovanie? Dobre anglická verzia 115, nemecká verzia 120 sme v, rubri, v okruhu 4050502. O týchto číslach sme hlasovali, ale 4259 Reimer Böge, spravodajca, ste za. Spravodajca podporuje toto s tým, že by tam bola malá zmena e, v, na formulovaní, v tej formulácii. Prepačte, musím si to nájsť. E, časť e, tohto týchto rozpočtových prostriedkov by bola v rezervi a tým pádom by sme tie percentá vyškrtli a potom by to už sedelo. Áno, takže toto je formulácia, ktorú sme už všeobecne prijali. Spravodajca je za pozmeňovací návrh, takže elektronické hlasovanie, kto je o, hlasovanie je otvorené. Máte všetci karty? Áno, takže hlasovanie uzavreté. 17 za, 18 proti, 3, 3 sa zdržali. Turecko e, je v našom výbore, takže zamietnuté. Takže prehodíme si stranu. Prípravné akcie, pilotný projekt. Toto sme už uzavreli, ale na, nasledovný pozmeňovací záver, ktorý musíme preveriť, je na strane 117 v anglickej verzii 13.05.02. Reimar Böge, opäť ide o Turecko a opäť o rezervy. Takže spravodajca, to je taká istá zmena, takže nemusím to ani opakovať. Je to to isté ako predtým. Takže to je teraz za, kto je za, hlasujeme. Kto je proti? E, tá istá väčšina ako e, predtým. Myslím, že sa hlasovalo rovnako ako v tom predchádzajúcom prípade, alebo nie. Nie, overíme si to. Takže elektronicky otváram hlasovanie. Nech sa páči. Le vote est ouvert. Otváram teda hlasovanie, teraz ho zatváram. Pozrieme sa na to, či náš e, bývalý predseda tentokrát bude viacej e, e, vy, Takže áno, predsa len. Takže niekto zmenil názor, niekto asi zmenil názor tentokrát. Asi to bola nejaká kolegyňa, ako vás poznám. Vieme, že Reimer je veľmi šarmantný poslanec, tak určite to bolo tak. Takže, stiahujem to, čo som povedal. Neplatí to, to bolo politicky nekorektné. Ospravedlňujem sa. Takže pokračujeme ďalej, otočíme si stranu a ideme na riadok 15.02.03. To je pozmeňovací návrh 376, výbor kult. E, týka sa to poznámky. E, pán spravodajca, vy ste za túto poznámku. Kto je za? Ďakujem pekne. Kto je proti? Jeden je proti. Čiže 376 prijaté. Ideme ďalej, hneď na ten ďalší bod, to je 4204, návrh pána Ehrenhausera, e, návrh rezervy. Spravodajca je proti. Kto je za? Nikto. Kto je proti? Veľká väčšina. Čiže toto sme zamietli. Teraz ďalší riadok vonkajšie vzťahy. Tam máme tri pozmeňovacie návrhy, ktoré sú identické a týkajú sa poznámok 727, e, mm, poslanec Deva. Čo si myslí k tomuto pán spravodajca, e, k tomuto bodu? Pán spravodajca je proti, kto je za? Kto je za 727? Nikto nie je za, kto je proti? Všetci sú proti, takže to sme e, zamietli. A teraz tie ďalšie dva návrhy vlastne boli identické, takže tie môžeme preskočiť, môžeme obratiť stranu. Pardon. Alebo nie, prepačte, pomýlil som sa. Povedal som, že to bolo prijaté, bolo to zamietnuté. Čiže prepačte, toto spravodajca podporil to ďalšie. E, predseda, prepačte, som sa e, pomýlil. Čiže 728, 434, tie sú identické, ale sú iné ako to, čo sme zamietli. Takže teraz je spravodajca za 728, ale sú tu isté E, rozdiely. Na, e, takže otváram hlasovanie k číslu 728. Takže teraz, teraz až otváram to hlasovanie. Koniec hlasovania. To sme zamietli. 15 za, 20 proti, 1 sa zdržal. Takže teraz môžeme odbratiť naozaj tú stranu, teraz už to platí riadok 19010404, to je e, pozmeňovací návrh pána spravodajcu 3537, aby sme dali do rezervy niečo. Samozrejme, pán spravodajca je za v tomto prípade. Kto je ďalej za? Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Dvaja sú proti. To sme prijali. Ďalšia strana. V anglickej verzii je to 121. Slovenský asi 127. Budeme hovoriť o 4167, nie, prepačte, mýlim sa. 190201. Tam budeme hovoriť o číslo 286 e, výboru 9, to sú e, poznámky. Pán spravodajca, je za túto poznámku? Nech sa páči, pán spravodajca. Áno, ja podporujem toto, ale pokiaľ ide o to vylepšené vyhodnotenie aktivít, alebo hodnotenie aktivít, ak to výbor bude akceptovať, môžeme to dať do unblock hlasovania a to bude platné aj pre tie ďalšie riadky. Hm? Euh, Čiže inak povedané, my môžeme prejsť e, k hlasovaniu. Pokiaľ výsledok hlasovania bude pozitívny, bude sa to týkať aj tohto. E, čiže ten, kto je za túto poznámku 286, kto je proti. Ďakujem pekne. Takže to sme e, prijali a bude sa to týkať e, aj tých ďalších pozmeňovacích návrhov 288, 289, 290, 299, 300, 302, 303, 304, 306, 316, 314, 315, 316, 16 opäť. Hm. Takisto sa to týka 285, alebo nie, milím sa. Nie, to je už iné hlasovanie. Takže 285 výbor DV, pokiaľ ide o tých klimatických migrantov, tam sú odlišné názory, takže tu sa bude hlasovať elektronicky, ale ja hlasovať nebudem, pretože E, to sa nevyžaduje, takže hlas, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Pardon, c'est l'amendement 2... Prepačte, je to návrh 285. 285, poznámka k návrhu 285, e, výbor DV, téma klimatickí migranti. Pán spravodajca je za. Pardon, je proti, je proti, spravodajca je proti. V tom prípade sú asi všetci proti, nie? Dobre, v každom prípade otváram hlasovanie. Le vote est clos. Konec hlasovania. 21. 21 za, 16 proti. Už uh, asi vôbec neviem rátať. Dobre, takže to sme prijali. Ďalšia strana. 190301. Tam mám návrh 518 od viacerých kolegov zo skupiny GUE k poznámkam spravodajca proti. Kto je za? Zelený a GUE sú za, kto je proti? Všetci ostatní sú proti, čiže tento návrh sme zamietli. Prejdeme teraz trošku nižšie. 190303, tam máme číslo 519, takisto návrh GUE, teda poznámka, spravodajca je proti, kto je za, takisto ako predtým, kto je proti, tí istí ako predtým, takže to ďalej 190303, tam opäť je to, to isté, teda 04, pardon, e, návrh GUE, kto je za, tí istí za, e, tí, čo sú proti, takisto ako predtým, či to sme takisto zamietli. Ešte nižšie ideme, 190306. Tam máme návrh výboru AFET 236, e, spravodajca je za. Kto je tiež za? Ďakujem. Kto je proti? E, jeden je proti, to sme prijali. A rozumiem tomu tak, že dva ďalšie návrhy v tomto riadku, ktoré pokračujú, ktoré sú teda hneď za tým, Sú rovnaké, sú identické návrhy. Alebo treba hlasovať o návrhu Trupel? Ako to je? Donc, voilà. Donc Takže 2, 3, 6, E, bol rovnaký ako návrh 479, ale respektíve všetky boli identické? Boli nakoniec identické? No dobre, tak boli všetky rovnaké, takže ideme ďalej na policiálne misie 190307. E, tam je návrh 521, sa je proti, kto je za? Ďakujem, kto je proti? Ďakujem, rovnaká väčšina ako predtým, e, zamietnuté. Ideme ďalej na ďalšiu stranu, E, čiže 1904 01, 19.04.01, tam máme dva pozmeňovacie návrhy, ktoré sú rovnaké poznámky. E, 237 a 480, je za, kto je tiež za, ďakujem, kto je proti, jeden je proti, tieto návrhy boli prijaté. Ideme ďalej, ďalšia strana, alebo nie tam nemáme nič na tej ďalšej strane. Čiže ďalej tu máme 1908 1908-0101, tam máme návrh 240, AFET. Spravodajca je za, kto je tiež za. Ďakujem pekne, kto je proti. Jeden je proti, tento návrh sme prijali. Tým pádom môžeme prejsť respektíve toto vlastne pokrýva viaceré pozmeňovacie e, návrhy identického charakteru, ktoré sú všetky vlastne týmto zahrnuté. E, to, bol, e, to boli návrhy Salvador Gariga a Ingeborg Gresla máte to tam v tej tabulke napísané. Takže toto všetko sa týka ISSN. Pardon, ESSN. Teraz ideme ďalej na ďalšiu stranu. 1908 0103 606 návrh, to je návrh e, frakcie ľudovcov, tam je e, poznámka. Pán spravodajca je za, ale myslím, že nie všetci, takže budeme o tom hlasovať elektronicky. Otvárame hlasovanie, sa páči. Vodpa ja osobne hlasovať nebudem. Koniec hlasovania. Le vote est fermé. hlasovania teda. 15 za, 22 proti. Tento návrh sme zamietli. Potom je tu návrh eh, AFETu 242, takisto pokiaľ ide po, po tie poznámky, čo si myslí pán spravodajca. 242, to sa týka Gruzínska, návrh AFETu. Spravodajca? Áno, pán predseda, je to ten istý návrh ako návrh pani Trupel 483. Takže e, to sú identické návrhy a ja ich obidva podporujem. Predseda v poriadku? Dobre, takže pán spravodajca to podporuje. Kto je za? Kto je za? Veľká väčšina je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Takže 2 AFET to sme prijali a 483 od pani Trúpel, to je vlastne tým už pokryté. To je už pokryté, ale teraz by sme mali hlasovať o 484 e, od pani Trúpel. Ten sa týka Černobylu, pán spravodajca je za. Kto je takisto za? Ďakujem. Kto je proti? Jeden je proti čiže e, aj 484 sme prijali Černobyl. Teraz prejdeme na ďalšiu stranu. 1, 9, 08, 02, 03 Baltic Sea Strategy. Strategia EU pre... E, respektíve, pardon, prepačte no, to som preskočil, najprv tam aj byť 190802, cezhraničná spolupráca, máme tam návrh 244 AFETu, sa je za, kto je za. Ďakujem, kto je proti. Ďakujem, prijali sme. Ďalej, 1908-0203, eh, to je riadok, kde máme dva pozmeňujúce návrhy, ktoré sú identické. Eh, sú tam eh, rezervy. 551, pán spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? No, jeden je proti. Čiže to sme e, prijali. Tieto dva identické e, návrhy. Ďalšia strana. 190901. E, Tam máme návrh 247 AFET. Tam je poznámka. Je to poznámka, ktorú, s ktorou pán spravodajca súhlasí, ale sú tu odlišné názory. Takže Budeme elektronicky hlasovať. Otváram elektronické hlasovanie. Otváram elektronické hlasovanie. Teraz e, ho zatváram. No, madame Holmeyer a eu Pani Holmeyer, vy ste stihli hlasovať. Takže 19 za, 19 proti. Vy ste hlasovali, pani Holmeyer? Škoda, to je väčšina škoda, že ste to stihli. <laughs> Ale nie, nemyslím to vážne. 19 za, 19 proti, zamietnuté. Takže bol tam rovnaký počet hlasov za aj proti, zamietli sme to tým pádom. Teraz môžeme ísť ďalej. E, to je e, návrh 5.2 nášho nového kolegu, pána Mišela. Pán spravodajca je za, liberáli sú takisto za. Kto je za? Kto je proti? Jeden je proti, jeden sa zdržal, čiže to sme prijali. Gratulujeme pánovi Mišelovi. To je návrh iný ako 4353, o tom bude treba hlasovať. E, to sa týka Kuby. Áno, nech sa páči. Pán Mišel chcel, aby ten druhý bol nahradený tým, o ktorom sme práve hlasovali, takže tým pádom by sme chceli stiahnuť tento druhý návrh. Áno, máte pravdu, Anna. Máte pravdu, ten predtým sme e, prijali 247, respektíve zamietli sme 247. Hm, takže čiže, na, čiže ten platí. Takže návrh Kuba, Louis Michel, o tom budeme hlasovať. Sú tu odlišné e, návrhy, názory, pardon, budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, dokonca aj pani Holmajer. Le vote est clos. Konec hlasovania. Pozor, napíname 25 za, 12 proti a tým pádom pán Mišel e, e, má schválený jeho návrh. Teraz e, otačam ďalšiu stranu v anglickom znení a dostávam sa na, teda po Kube sme sa zrazu dostali do Centrálnej Ázie Máme tu 190104 Máme tu návrh číslo 254, e, ak sme to teda postihali všetko. Spravodajca je za túto rezervu. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. To sme prijali. Ideme ďalej. 19.11.03 19.11.03. Spravodajca má potvrdiť rezervu, ktorá je navrhnutá v 3562. To je návrh spravodajcu na spodu strany 133 v anglickom znení. Pán spravodajca, potvrdzujete teda toto? Nie, nepotvrdzujete? Víte, to, vy to stiahujete? Stiahujete to dobre, v poriadku. To nám uľahčilo život, otáčam ďalšiu stranu, ďalšiu stranu a prichádzam na číslo na bod e, Environment e, and Sustainable Management of Natural Resources, to je 210401. Tam máme návrh e, ľudovcov, 608 rezerva, EPP teda chce dať e, rezervu, e, pokiaľ ide o výsledky e, kodanie. To sú veľmi dôležité, to je veľmi dôležitý politický pozmeňovací návrh. Čo si myslí pán spravodajca o tomto návrhu? On je za, ale nie všetci sú za, takže otvárame elektronické hlasovanie. Pani Holmaje, pani Gresla chcú hlasovať, takže budeme hlasovať. Otváram teda elektronické hlasovanie k tomuto návrhu 608 EPP. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. 25 za, 13 proti, čiže 608 sme prijali. Dobre, ďalšia strana. Zdravie 2, 1, 0, 5, návrh číslo 310, výbor 9. Sú tam poznámky, pokiaľ ide o zdravie, zdravotníctvo. Pán spravodajca je za, kto je ešte za tieto poznámky, kto je za, ďakujem. Kto je proti? Dva sú proti Čiže 310 prijaté. Ďalší riadok 21050103. Tam máme pozorňací návrh 311, výbor DV, ale pán spravodajca by uprednostnil návrh Helga Trupel 486. Takže navrhujem, aby sme najprv hlasovali o Helginom návrhu. Dobre, som to povedal, pán spravodajca? This, uh, is... Toto je takisto takmer rovnaký návrh, ale nie úplne. Podľa toho, ako som to ja prečítal, e, návrh DV je taký všeobecnejší, takže skôr uprednesujem návrh DV 311. A takže naopak to, ja som to povedal naopak. Mhm. Takže vy uprednostňujete práve, že návrh DV a nie návrh pani Trupel. Dobre, takže budeme hlasovať o 311. Kto je za 311? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il y a une alliance entre le PP... Čiže je tu aliancia medzi EPP a GU a zelenými. Kto je proti? Il y a une alliance intéressante. To je veľmi zaujímavá aliancia medzi zase socialistami a liberálmi a ešte vámi, pani, áno, vidím vás. Ale myslím si, že väčšina to podporuje, takže s miernou väčšinou sme 311 prijali. Čiže 486 o tom hlasovať nebudeme, to odpada. Alebo chcete o tom hlasovať? Ale však už sme to e, vlastne zahrnuli. Sú tieto dve poznámky kompatibilné? Áno, sú kompatibilné. Ale pokiaľ zelení teda e, trvajú na tom, dobre, budeme takisto hlasovať aj o 486. Kto je za? Kto je proti? Myslím, že e, väčšina je proti, aj keď nie je to tá istá väčšina ako predtým, to je zaujímavé. Takže ideme na ďalšiu stranu. A opäť na ďalšiu stranu. A dostávame sa na stranu 142 v anglickom a to je ten bod 220201 Transition and Institution Building Assistance to Candidate Countries, návrh Reimer Böge 4258, aby tu bola rezerva. Pán Böge je za, spravodajca je takisto za, ale nie sú všetci za, takže budeme elektronicky hlasovať. Otváram elektronické hlasovanie, ja hlasovať nebudem. Le vote est clos. Konec hlasovania. 21 za, 14 proti. Tento návrh je prijatý. Takže obraciam stranu, dostávame sa na číslo 22 02 07 01 na e, spodku strany 144 v anglickej verzii. Návrh 268 od výboru AFED o parlamentnej spolupráci, Parliamentary Cooperation. Pán spravodajca je za. E, pán Ferm, takisto. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Prijaté. Ďalší riadok 2, 2, 0, 2, 0, 7, 0, 3. Tam máme tri identické návrhy. 612 a 2 ďalšie. Tam sú e, poznámky. Pán spravodajca je za. Kto je za? Kto je za? Kto je proti teraz? Ďakujem. Kto sa zdržal? Tieto identické návrhy sme prijali. Opäť obraciam stranu. A la ligne 220401, tam máme návrh pána spravodajcu. 3563, e, komunikačná politika, politika komunikácie. Pán spravodajca, nemáme sme, nehlasovali sme o tom ešte? Spravodajca? to bolo zahrnuté v horizontálnej v eh, hlasovaní, ale je tu poznámka z výboru Kult a ja to vnímam tak, že by sme mali hlasovať o čísle 394, to je návrh Kult a ja som za tento návrh. V poriadku. Ešte mi tu hovoria, že Aliancem chce kávu. Dobre. Snažím sa nesť príliš e, rýchlo. Takže 3, 94 e, výbor kult, e, to sú poznámky, tam, <laughs> to je za teraz, to je za, výborne, ďakujem, to je proti, to sme prijali výbor KUL 394 prijaté. Tým pádom sme štvorku uzavreli, okruh 4 sme uzavreli. Ďakujem pekne, gratulujem pánovi e, spravdajcovi v mene našho výboru. A tým pádom môžeme sa vrátiť späť. Donc, je laisse 30 secondes pour distribuer les listes de... 30 sekúnd na rozdanie e, hlasovacieho zoznamu pre okruh 2. My sme skončili naposledy na strane 69 v anglickom znení. Čiže tam by sme mali teraz pokračovať. Strana 69 v, anglickom, v anglickej verzii. Bien. Euh, tout le monde a sa liste de vote. Monsieur... Dobre, takže majú všetci hlasovacie zoznamy. Nech sa páči, kolega. I'd like to pick up on a point from yesterday. We had the... Začneme ohľadne ďalších okruhov. Takže máme ešte zo včerajška horizontálny pozmeňovací návrh týkajúci sa platby troška tam bolo nedorozumenie včera, pretože sme si mysleli, že táto horizontálna dohoda o platbách sa týkala oboch vecí. Teda aj toho, čo je tu uvedené, a aj navýšenia v súvislosti s predbežným návrhom rozpočtu. V tom zmysle, že vlastne PDB bude vlastne opäť uplatňané aj pre ostatné položky. Takže aj to, čo je navyše oproti PDB, a aj to, čo malo byť opäť ako restored. Takže včera sme hlasovali jednotlivé k jednotlivým položkám ohľadne restored PDB a strávili sme na tom dosť času. Myslím, že by bolo jednoduchšie, keby sme zvážili aj tie položky ako pokryté už horizontálnym návrhom. Toto je len návrh z mojej strany. Dobre, ďakujem pekne za tento návrh. Takže odteraz teda môžem povedať, že budem vďačný za tento návrh a od tejto chvíle nebudeme hlasovať o tých pozmeňovacích návrhoch, ktoré sa týkajú aspektu restore predbežného rozpoč- návrhu rozpočtu. Čiže budeme sa venovať tomu, čo je nového na základe pripomienok a tak ďalej. To nám umožní vlastne postupovať rýchlejšie pred sebou dosť veľký počet pozmeňovacích návrhov a dúfam, že všetci budú hlasovať vrátane pani Holmajer. Na druhej strane nemáme až tak mnoho času na to hlasovanie, takže budeme musieť eh, nejak zladiť niekedy protichudné stanoviská. Dobre, takže môžeme začať. Strana 69 v anglickom vydaní 05020902. Dúfam, že každý sa tam už naladil na túto frekvenciu. Takže skladovanie vína a hroznového muštu Tu vidíme tri pozmeňovacie návrhy. Tieto už sú vlastne pokryté. Spravodajca, nech sa páči. Súhlasím v plnej miere, pán predseda, ale znamená to aj to, že Restore PDB je akceptované ako všeobecný princíp. Aj pri iných pozmeňovacích návrhoch, čo znamená, že pri destilovaní vína, v ďalšom bode, destilácia vína, tam máme ďalšie 4, napríklad Helga triple 433. A to je Abolition of Export Funds. Tam vlastne nemôžeme obnoviť PDB a zároveň to znížiť na nulu. To sa súčasne jedno aj druhé nedá. No ale to nie je ten istý zoznam, ako sa zdá. Včera sme sa dohodli na zozname platieb. Na zozname, ktorý... Teda takto to poviem. Všetky pozmeňovacie návrhy, ktoré ne, neprinávracajú pôvodný návrh ohľadne prostriedkov, Všetky tieto musia byť opäť predmetom hlasovania. Čiže keď hovoríme o týchto troch, tak môžeme ísť na 05, 02, 09, 03, pozmeňovací návrh 433, Helga si želá niečo povedať? Pardon, to ide o jej pripomienky k tomu. Čiže to je za, to je proti. Ďakujem. Návrh neprešiel. Ďalej tu máme tri identické pozmeňovacie návrhy Vrátanie 42 z výboru Agri. Zas ide o snahu Restore PDB. Ale to sa týka aj pripomienok, takže tam treba hlasovať o nich. Dobre, teda, vraví pán predseda. Takže dvojka Agri. Nech sa páči, na spravodajca. Súhlasím s názorom socialistov, ale chcem sa ich spýtať. Či existuje medzi nami dohoda, že vlastne, keď pôjde o Restore PDB, či ide aj o viazané prostriedky, aj o platobné. Prečo by sme neho mohli hlasovať en blok? To by sa urýchlilo vlastne. E, možno troška výraznejšie sa riadím tým, čo ste radili. Dobre, 42, kto je za? Ďakujem. Proti? Väčšina je za. Takže tieto tri identické pozmeňováky prešli. Ďakujem. Ďalší, ďalšia položka už je pokrytá. Takže ďalej 0905 a to už je tiež pokryté. Ďalej národné programy podpory pre vinohradníctvo a vinársky sektor. To je už vlastne pokryté. Ďalšie opatrenia sú tiež už pokryté. Tým sa dostávame ku číslu 48, pozmeňovák z Agri 0502101. To sú opatrenia na propagáciu platby členských štátov. Návrh je zvýšiť E, nad PDB, čiže by sme mali hlasovať. A ja tu mám 6 miliónov. Takže 48, tu sa menia čísla. Návrh je ísť nad PDB. Môj návrh je na úrovni PDB. Čiže 6 miliónov na miesto 14, ako sa tu uvádza. Čiže Agri chce zvýšenie, ale ja ale vidím, že tu nie je možnosť ísť nad PDB. Takže by sme mali sa vrátiť ku tej pôvodnej hodnote 6 miliónov. Kto je za, kto je proti, schválené. Ďalej. pripomienky ku 436 pani Trupel. Čo si o tom myslí pán spravodajstva? Je za alebo proti? No, takže okrem zelených všetci proti neprešlo. Ďalší bod 40, pardon, Najprv pozmeňovací návrh 49 Agri. A tam sa žiada nad PDB navýšiť. Takže, pán spravodajca, Áno, toto je položka, ak si dobre spomínam, a tu to aj vidíme, to bolo tých nejakých 9 miliónov. Hej? Komisia to zvýšila podstatne a predpokladá sa, že máme záujem predložiť aj mliečný fond, ale navrhujem ostať na úrovni PDB, čiže prakticky to je to, čo navrhuje Helga Tripa, nie? Á, pardon, ospravedlňuje sa. Pán spravodajca, ostaňme na úrovni PDB. Takže nenavrhujete, že by sme hlasovali v tom ešte na budúci týždeň, hej? Aby sme mali jasnejší obraz. Hm. Dobre, takže v tejto položke navrhujem nedať nič nad PDB, nenavýšiť to. Dobre, čiže 49. Agri navrhované čísla na úrovni PDB. Kto je za? Kto je proti? Väčšina je za. Návrh schválený. Dobre, takže práve sme schválili pozmeňovací návrh 49. Takže v predložnom návrhu rozpočtu bola stanovené určité číslo, určitá suma a tá sa neprekročí. Prepačte, prosím. Nestíham to sledovať. Mohli by sme sa ešte vrátiť k tomu PDB? To bol hlas z pléna. I think, uh... Myslím si, pán predseda, hovorí pán spravodajca. Teraz má slovo pán predseda. Skúsime to znova. Pozmeňujúci návrh 49. Agri. Čiže presne tak, ako navrhuje pán spravodajca. Navrhuje hlasovať proti. Takže tí, ktorí sú za 49. Prosím, hlasujte. Čiže návrh neprešiel. 41.50. Kto je za? Nikto. Kto je proti? Každý. Návrh neprešiel. 433. Kto je za? Kto je proti? Návrh neprešiel. 50. Agri. Kto je za? Kto je proti? Návrh neprešiel. 51. Agri. Kto je za? Kto je proti? Návrh neprešiel. Tým sa dostávame k mlieku v školách. 52. Agri. A pán spravodajca sa hlási, nech sa páči. Ako aj včera, pri dvoch príležitostiach, podporil by som to, ale nie s týmito sumami, ale dal by som 15, čiže 1,5, 15 miliónov. Čiže nie 1,5, ale 15 miliónov. Dobre. Takže 15 miliónov na miesto 34,5. To navrhuje spravodajca. Ku návrhu 52 agri. To je za, to je proti, Ďakujem. Návrh schválený. Takže pokračujeme. Terén vypadáva ďalší pozmeňovací návrh tým pádom. A ďalšie dva sú už pokryté, aspoň tak mi tu hovoria. Pokiaľ ide o čísla, ale je tu pripomienka ku 437. Čo si o tom myslí pán spravdajca. Páči sa mu to. Takže kto je za? Kto je proti? Návrh schválený. Ďalej. Ďalšia položka. 438. Helga. Spravodajca je proti. Kto je za? Nikto. Kto je proti? Návrh neprešiel. Ďalej. 53. Agri. Je to nová položka. Spravodajca je proti. Kto je za? Nikto proti je každý návrh, ten teda neprešiel. 54. Agri. Podobná situácia. Spravodajca je proti, kto je za, to je proti. Každý návrh neprešiel. Ďalej tu máme tie hovedzie. O sa hovorilo včera. 433 Helga. Spravodajca je proti, kto je za, zelení. Mhm, títo chcú odtiaľ dostať preč, kto je proti, všetci ostatní. Takže návrh pre, neprešiel. To je krutá bitva tu na, pravda? Takže ďalej. Po 55. To už je pokryté. Ďalej prichádzame ku náhrady za živé zvieratá. 433 Helga, to je vlastne identické z GUE 1, spravodajca je proti. Kto je za? Zelený. A GUE a Juta, kto je proti? Všetci ostatní. Takže toto neprešlo, tieto dva pozmeňovacie návrhy. 4304 Hans Peter Martin, kto je za? A no, vy ste za. 43.04. A kto je proti? Všetci ostatní. Návrh neprešiel. Ďalej, znakova, značkovanie oviec. 50. Takže to je moderná záležitosť. Máme tu novú položku. 56 zo strany Agri. Spravodajca je proti, to je teda za, kto je proti, takže neprešlo. Ref, náhrady za vzťahujúce za, za pravčové meso. Kto je za? Kto je, áno, za, sú zelení. Ale Juta sa k ním nepripojila. Kto je za? Aha, takže návrh neprešiel. 57 Agri. Agri Restore PDB. Takže 433 Helga, týkať sa to vajec. Takže zelení sú za to, aby sa tie vajce rozbili, takže takto Ideme. návrh neprešiel. Pokiaľ ide o hydinové meso, 433 je tu opäť. Zas zelený za, všetci ostatní proti, takže návrh neprešiel. Osobitná podpora vzťahujúca sa na včelárstvo. Takéto poetické názvy sú tu pravda. Ďalej. Restore PDB. Tam Helga chce aby sme sa postarali o to a preto prišla s určitými pripomienkami a spravodajca je proti a samozrejme podporujú to zelení a všetci ostatní sú proti, takže včely môžu vymrieť. 440 tiež. Ďalej, ďalšie opatrenia. Ostatné opatrenia, to je 59 Agri, prístroj Pierby, o tom nemusíme hovoriť. Ďalej 441, to je súkromný projekt, teda pilotný projekt. Chceli, máme ich celý rad takýchto projektov, ale keď ide na obyčie zápasy, tak je tu 443, ktorú navrhujú zelení. Čo na to povie spravodajca? Je proti. Tak, no, ja môžem hlasovať za. Pretože tu sú aj nejakí ľudia EPP, takže 443 hlasujeme elektronicky. Končím elektronické hlasovanie. Hlasoval každý? 12 za, 23 proti. Takže zachránili sme byčie zápasy. Myslím, že Baskovia budú tiež spokojní. Ďalej máme otázky tabaku. Premiéra tabak. Je povedané, že spravodajca je proti všetkým. Môžeme ich zobrať ako blok, hej? Všetky. Takže kto je za tieto pozmeňovacie návrhy ohľadne tabaku? Vidím, že názory sa rôznia. Hlasujeme elektronicky, nech sa páči. Končím hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. 20 za, 15 proti. Takže ten prvý je schválený. keď zvážime, pán predseda, že váš návrh, eh, vlast, aby sme hlasovali blokovo, bol zamietnutý, tak musíme ísť podľa podľa jednotlivých položiek, položku za položkou. Dobre, takže 444. Aby sa vypustila táto položka. To je za. Dobre, hlasujeme elektronicky ku 444. Kto za vypustenie tejto položky? Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Takže 16 za, 17 proti. Ďalej. 502. To vlastne padá. 4, 2, 7, 6. 4124, toto padá. Ale 3 o tom musíme hlasovať. Nech sa páči, ma spravodajca. V prvom rade by sme mali hlasovať o pripomienke 4276 eh, Hansa Petra Martina. Áno, áno. Takže to je za. Ďakujem. Kto je proti? Neprešiel. Návrh neprešiel. A tým sa dostávame ku bodu 3 pána Ebenhausera. Ehrenhausera. Spravodajca je proti. Kto je za? Kto je proti? Väčšina je proti. Ďalej 3. Martin Ehrenhauser. Kto je za? Kto je proti? Návrh neprešiel. Ďalej pokračujeme. 445. Predkladá Helga. Pardon. Pán Portáš. Nech sa páči. Myslím, že sme si práve protirečili. Najprv sme hlasovali a tam bol pomer 16 hlasov k 17. A dali sme teda prednosť tomu, aby sa znížili alebo zrušili premie na tabak. Myslím, že sme to nemali urobiť. Pán Ferm, nech sa páči. Súhlasím s pánom Portašom. Keď sme sa zhodli tom, že vypustíme túto rozpočtovú položku, to potom znamená, že potom aj to, čo navrhuje GUE, malo padnúť. Takže tu už hlasujeme dosť kontradiktorne. Čiže aj to druhé malo vypadnúť, pretože išlo o to isté vypustenie tej rozpočtovej položky. Pán spravodajca, nech sa páči. Chcem to objasniť. Mali sme hlasovanie o návrhu predsedu, aby sme hlasovali blok o všetkých týchto pozmeňovacích návrhoch, ktoré sa týkajú premína na tabak. Pričom sme vedeli, že spravodajca je proti všetkým jednotlivým návrhom. Toto nebolo akceptované väčšinou. Potom nevieme vlastne, kto je za čo. A preto sme sa rozhodli, že budeme hlasovať jednotlivo každú položku zvlášť. A nakoniec aj tak žiadna nebola prijatá, teda žiaden z tých návrhov nebol prijatých. Takže, takže ja tu nevidím žiadnu kontradikciu, žiadne protirečenie. Pán Ferm, nech sa páči. Ale to nie je správne, pretože napríklad 444 tento návrh bol prijatý. Ale nie, takéto hlasy sa ozývajú zo sály. Takže napísal som si výsledky tak, ako ste si, ak ste ich oznámili, pán predseda. To, čo spomínal Láslo teraz, 20 bolo za, 15 proti. A potom ku bodu 444 výsledok bol 16 za, a 17 proti a jeden hlas sa zdržal. To som si zaznamenal. Na druhej strane, keď tu je problém, tak vlastne rokovací poriadok hovorí o tom, že sa nedá nedá opakovať hlasovanie a skupiny musia svoje stanovisko upraviť na plenárke. Nož, pozrite, hovorí pán predseda. Necháme to tak, pretože sa tu zakopeme na celý deň. Ako povedal kolega Berger, je to dosť jasné. Ak sa zdá, že sú tu protirečenia medzi hlasovaniami, alebo niektoré politické skupiny to chcú napadnúť, tak na plenárke sa to dá riešiť. Ale teraz na výbore ostávame pri tom, ako sme to odhlasovali. Pokračujeme ďalej. 445, o tom sme ešte nehlasovali. Takže 445, pán... Kto je za? Kto je proti? Hm, Zase tu rôznorodosť názorová, tak otváram elektronické hlasovanie. Môžem hlasovať aj ja? Môžem. Takže 445 hlasujeme elektronicky. Hlasoval už každý. Končím hlasovanie. Oui, la divi- Áno, Takže to je len slabá o, odozva proti, teda 5 za 33 proti. Takže tým pádom dostávame k, sa k podpore pre energetické rastliny. Um, Spravodajca je za, kto je proti o, od, um, odmietnuté. Potom sa dostávame k 62. Agri, spravodajca. Áno, um, nemôžem eh, podporiť rozpočtové prostriedky, ale čísla môžem podporiť. Takže čo vychádza z tohto pozmeňovacieho návrhu? Takže zachováme iba čísla, hovorí správodajca. NZE za, záväzky áno, dobre. Kto je za? Ďakujem, kto je proti? dve, dva hlasy proti, schválené. Program pre rozvoj vidieka. Tak, Martin Ehrenhauser, kto je za, kto je proti, odmietnutá. 3504, spravodajca, už je to vybavené. 63, to sme už zohľadnili. Mali, máme tu poznámky k 64. Správodajca je za tieto poznámky. Kto je za? Ďakujem pekne proti. Liberáli. Prijaté. A ďalšiu časť sme už zohľadnili, 65, Agri. Pán spravodajca je za. Kto je za? Poznámky? Proti? Prijaté. A poznámky znejú rovnako ako v bode 446 Helga. Potom sme pri pláne obnovy 66 spravodajca. čo sa týka viazaných rozpočtových prostriedkov. Je to takto v poriadku. Výbor Agris si nevypočul dostatočne, čo sme hovorili o číslach, nezohľadnil to. Ak by sme nepoužili tu žiadne prostriedky, tak by to bolo veľmi zvláštne. Takže 100 miliónov na ďalší rok by som bral ako východiskovú pozíciu pre program. Takže takto by mali byť programy pripravené, ale môj návrh znie nasledovne, že platby, ako to povedalo Agri, v objeme 100 miliónov Myslel to teda tak, že najskôr záväzky. Najskôr viazané prostriedky. Ďakujem pekne. Takže platby. To je prakticky to, čo sme už povedali. 400 sme už včera eh, odsúhlasili, teraz budeme hlasovať o viazaných prostriedkoch, kto je za, kto je proti, zelení a konzervatívci. Takže väčšina je za, tým pádom sme ho schválili. Teda tým pádom 658 sme vybavili, to bolo v podstate to isté, 67 agri. Ja by som akorát chcel vysvetliť jednu e, vec, je to zložité celkom. Náš návrh tu je od začiatku zamietnúť e, tento návrh, pretože sme si mysleli, že by sme možno potrebovali tú maržu a my neakceptujeme predstavu spravodajcu, že by tu bola povinná marža 300 e, miliónov, takže toto by bol iný spôsob na vrhnutia marže. Ale pokiaľ ide o ten návrh e, spravodajcu teraz, čiže 60 miliónov a tak ďalej, plán obnovy, ja si myslím, že v tom prípade už ďalšiu maržu nepotrebujeme, takže budeme hlasovať za tento návrh. Nie je to celkom tak, ako je to napísané v našom hlasovacom zozname, ale preto budem hlasovať za. On the 67. Čiže to je 67. 67 ste sa vyjadrili? V poriadku. Proste takisto za, spôsobisti za, liberáli za, konzervatíci za, zelení za, väčšina. Kto je proti? Personne n'ose et donc le 67. Čiže 67 sme prijali. Alors. Dobre, 68 čo sa týka informácie a mladí um, polnohospodári poznámky. Spravodajca je za nich. Kto je za? Čiastočne. Áno, nech sa páči, pán spravodajca. Áno, ak tomu dobre rozumiem, hovorí spravodajca, tak tá poznámka je navýšenie o 3 milióny nad úroveň PDB. Čiže som proti sume, ale som za poznámku podporím, e, pokiaľ ide o číslo, alebo pokiaľ ide o sumu, tak podporím ten ďalší návrh. Donc, euh, proposition du rapporteur. Dobre. Takže len poznámky. Hovorí spravodajca sa proti. Ďakujem. Konzervatívci sú proti, ale väčšina je za návrh 68. 61, 98 schválené. Prepačte, 41, 98. Takže mliečný fond. A myslím si, že tu ide o rezervu. Pán správodajca, áno, je to do rezervy? Áno, ja si myslím, že v tomto prípade sme trochu e, rozdelení. Všetci ak sa nemýlim, alebo takmer všetci eh, podporujú predstavu toho, že nejaký mliečný fond by mal byť, ale nemyslím si, že to je eh, realistické, aby sme sem dali 600 eh, miliónov, keďže sme akceptovali PDB, aby sme dali nejakých 449 miliónov farmárov v inom rozpočtovom riadku. ale som si istý a mm, to, čo povedal výbor Agri, s tým súhlasím, teda, že e, nová situácia si vyžaduje nové nástroje, nové opatrenia, takže osobne by som navrhol, aby sme tento riadok, teda návrh Agri 70, e, mali s 300 miliónami. 300 miliónov by sme tam mali, tie by boli v rezerve a to je nariadenie rady. Naši kolegovia socialisti mi povedali, že oni chcú hlasovať za 600 miliónov. A myslím si, že to je odôvodnená žiadosť a našim zvykom je najprv hlasovať o vyššej sume, až potom o tej nižšej. Ale v tom prípade musíme jasne povedať, že ak vyššia suma e, je zamietnutá, to ešte neznamená, že ona o mojom návrhu sa nedá hlasovať. V opačnom prípade by sme najprv mali hlasovať o mojom návrhu a až potom o, tej, o tých 600. E, znamená to e, nie 600 navyše, ale iba 300 navyše. Čiže mm, závisí to od vás, pán predseda, ale mali by sme dostať, dať šancu socialistom hlasovať o tej šeske a potom e, takisto aj šancu nám, aby sme mali ten realistický prístup, povedzme. Prečo E, som, e, prečo to takto vnímam. Všetci vieme, že nie je nejaká veľká šanca získať tento mliečný fond, ale myslím si, že naše stanovisko v rokovaniach bude lepšie, ak budeme rešpektovať nariadenie rady. A preto e, je môj návrh taký, aký som povedal. Socialistický prístup je trochu iný. Oni hovoria, že pokiaľ veľmi silne E, budeme za to, čo povie Agri, možno vtedy náš návrh bude lepší. Takže to sú dva odlišné e, prístupy k tomu istému cieľu, čiže bez ohľadu na to, aký bude výsledok hlasovania, sme zajedno v tom, že si želáme e, tú istú záležitosť, aby sa, aby sa stala. Samozrejme, niektorí kolegovia sú proti mliečnému fondu, to už je iná záležitosť, to už je potom na nich. Ale väčšina parlamentu, ak sa nemilím, by chcela vyjadriť e, želanie a vyslať signál e, výrobcom e, mlieka, že parlament ich počúva a snaží sa im pomôcť. Momentálne cena stúpa, čiže keď parlament bude hlasovať, keď bude hotové hlasovanie, možno, že to už bude inak, ale momentálne situácia je taká, aká je. Čiže je to na vás, pán predseda, akým spôsobom budeme postupovať, ale treba hlasovať o jednom aj o druhom. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Predniesli ste mm, vysvetlenie vášho hlasovania a taktiež socialisti, ak chcú, môže niečo povedať, nech sa páči. Ďakujem. Musím potvrdiť, že pri hlasovaní o 0 502.12.09 pri podpore um, m, mlieka, tak v podstate tam už mliečný fond bol aspoň z môjho pohľadu obsiahnutý a práve v tomto zmysle som bol za. A ešte ďalšia úplne iná otázka je tá, či E, ktorá siaha nad rámec 449 miliónov a ďalšieho navýšenia pre mliečne, e, pre organizácie vyrábajúce mlieko. Potom v podstate e, by sme umelo udržiavali situáciu na trhu. Áno, na určitú dobu to môžeme urobiť, ale musíme dávať pozor, pretože to o čom tu hlasujeme, nie je len jedno euro. Ak by sme to schválili, tak by sme umelo udržiavali e, ceny mlieka. A toto by bolo z rozpočtového pohľadu veľmi zaujímavé, ale z hospodárskeho pohľadu by to bolo idiotské. Ďakujem pekne. Salvador? Ja chcem iba vyjadriť e, stanovisko skupiny. Máme tu teda dve odlišné stratégie e, na dosiahnutie toho istého cieľa, to teda, aby ten fond existoval Máme momentálne posledný rok, eh, kedy toto je považované za eh, povinný eh, výdavok, aspoň dúfam, a že dúfam od budúceho roku rozpočtový výbor a parlament bude mať schopnosť už hovoriť, rozhodovať o týchto nákladoch, ale v treťom roku si nemyslíme, že by sme mali tieto veci tak extrémne riešiť, aby sme nerešpektovali tú maržu, ktorá, ktorú máme povinnú z nariadenia rady. My by sme e, si mysleli, že lepším spôsobom by sme obhajili záujmy e, polnospodárov, výrobcov mlieka tým, že by sme dali 300 miliónov eur, aby sme neporušili e, ten, tú maržu tým, že budeme hlasovať za 600 miliónov. Takže podporujeme to, čo povedal pán spravodajca. Ďakujem pekne, Salvator Duran. Osobne nie som presvedčený, že by sme potrebovali 600 miliónov na mliečný fond. Podľa mňa mm, toto nie je to, čo my chceme dosiahnuť. Včera sme hovorili o taktike, o stratégii a my si nemyslíme, že je dobrý negociačný nástroj začať tým, že budeme akceptovať ehm, e, rozhodnutie rady, teda mať maržu 300 miliónov. Naše stanovisko teda e, platí naďalej a chceli by sme mať silnejšie silnejší prístup k tomu. Nemyslíme si, že e, nariadenie rady je záväzne pre parlament a práve preto by sme chceli ísť e, formou tých, tej celej sumy 600 miliónov pre mliečný fond. Je to iba také, také negociačné stanovisko a práve preto trváme na našom e, návrhu k pozmeňovacom návrhu číslo 70. Ďakujem pekne, Garan. Ajme. Ďakujem veľmi pekne. Obe pozície veľmi dobre môžem pochopiť a chcem ešte pripomenúť, že v rozhodnutí pléna zo 17. septembra sme po číslom 6 veľmi jednoznačne vyslovili názor aby sa vytvoril mliečný fond, aby tam bola suma 600 miliónov a aj v rozpočtovom postupe na rok 2009 sme zohľadnili túto pozíciu. Ak teraz kvôli aktuálnej situácii chceme hovoriť o, o doplnení kvôli tzv. health checks, takže ako reakciu, ak by sme navýšili túto sumu v tejto položke, takže ako bola by to ako reakcia na dôsledky hospodárskej krízy, tak by to bola len časť tej sumy, ale nie e, kompletne to, o čom sme už hlasovali v pléne. Ak si teraz pozrieme nariadenie rady, tak je to tam tak, že nezávisle od toho, či túto právnu pozíciu z nariadenia 73 lomeno 2009 či zohľadníme, ale mali by sme sa priblížiť polnohospodárskej smernici a mali by sme eh, samozrejme um, prispôsobiť tomu aj platby. Na druhej strane rozumiem tomu, čo Juran povedal ako strategickú pozíciu, nezávisle od toho, ako skončí hlasovanie, či eh, sa presadí um, návrh Jurana alebo spravodajcu. Rád by som sa opýtal spravodajcu, či by sme nemohli niečo naformulovať tak, a aby sme um, sprehľadnili rozhodnutie, o ktorom sa ešte bude hlasovať, aby sme v konečnom dôsledku na konci polnohospodárskeho rozpočtového roka mali možnosť, ak bude um, marža ešte nejaká zvyšná k dispozícii, mohli o nej diskutovať či, či by sme ju použili na doplnkové um, opatrenia v rámci mliečného plánu alebo v rámci recovery plánu. Myslím si, že môžeme o tom ešte trošku hovoriť, pretože máme o, na to ešte stále trochu času a potom uh, by sme mohli snať spojiť obe tieto pozície. Ďakujem pekne. Jensen. Ani Jensen. Na skupine ALDE máme odlišné názory pokiaľ ide o menšiny fond, menšina je proti, asi, si, ja patrím tiež medzi týchto ľudí, nemyslím si, že to e, potrebujeme, ale väčšina na našej skupine je taká, že e, je za tento mliečný fond, takže musím vlastne obhajovať väčšinové stanovisko mojej skupiny. Preto som si opatrne, e, teda pozorne vypočula e, to, čo teraz Rainer povedal, už sme hlasovali o uznesení ale takisto som si vypočul aj to, čo povedal pán predseda. Samozrejme, teda pardon, čo povedal pán spravodajca. E, samozrejme, je tu vždy otázka toho, čo by bol e, najlepší strategický prístup alebo taktický prístup e, pred rokovaniami. Myslím si, že treba veľmi opatrne k tomu prístupovať. Nemali by sme mať príliš veľké číslo pre ten mliečný fond, pretože ako povedal už pán spravodajca, veľa, veľká suma už bola vyhradená, Ceny mlieka idú teraz hore, už išli hore o 10%, takže aby sa nám nestalo, že budeme v takej situácii, kedy ten e, jednoducho pri rokovaniach e, bude z našej strany nemožné obhájiť to, čo sme navrhli. Takže ja by som uprednostila 300 miliónov e, a poviem to aj mojej skupine, že takéto by malo byť riešenie. Dobre, teda ďakujem pekne. Toto je veľmi zaujímavý názor. Je to politicky dôležitá rozpráva a bolo dôležité, aby sa každá frakcia mohla vyjadriť. Každá frakcia to urobila, ale zelený zatiaľ ešte nie. Pani Duron sa hlasí o slovo. Mm, ja som si vypočula rôzne návrhy na zmeny, ale sledujem tu aj rôzne stratégie, ktoré sa za tým skrývajú. Ak by som ja mohla podporiť liberálov, keď to počúvam, poved- hovoríme nie, nie preto, že by tá téma pre nás nebola zaujímavá, je nám úplne jasné, že mliečný fond má určitú hranicu a v pondelok bude zasadnutie rady, ktoré bude veľmi citlivé. Bude to rada polnohospodárských ministrov a keď, tu, keď budeme prezentovať našu pozíciu, tak by sme to rady presunuli na plenárne zasadnutie. Je to veľmi dôležitá politická téma a náš parlament musí zaujať v prvom a druhom čítaní pozíciu. Rád by som vám niečo pripomenul. Náš spravodajca to už povedal. Nariadenie 37 2000 73, pardon, 2009 z 19. januára hovorí v článku 11 v rozpočtovej disciplíne. Marža 300 miliónov eur pod maximálnou hranicou v okruhu 2 sa musí dodržať. To je nariadenie rady. Parlament môže povedať, hm, nariadenie rady, ale nie je tu žiadny text, ktorý by viazal parlament k určitému stanovisku. Toto je len nariadenie rady. Chcel som vám to povedať. Len aby ste e, to vedeli. Chcete ešte niekto niečo povedať? Posledné slovo, pán spravodajca. Keď som počúval teraz túto, alebo keď budeme keby sme vypočuli diskusiu, viem, aký bude výsledok, ale napriek tomu e, by som chcel povedať ešte jednu vec. Možno e, je tentokrát vlastne posledný raz, kedy v okruhu 2 e, rozhoduje iba čisto rada. Neviem, ako sa to vyvrbí, ale mohlo by to byť posledný krát. Dúfam, že to je posledný krát, keď iba rada rozhoduje. Čiže otázka je, ukazujeme dobrý signál, vysáme dobrý signál do budúcna, pokiaľ ide o to, či parlament je schopný prijímať zodpovedné Ehm, rozhodnutia k bodu, teda k okruhu 2, pokiaľ zabudáme na veľmi dôležitú e, vec a to následovnú. Jedna vec je, že rada má nejaké nariadenie v poriadku, ale druhá vec je, aký dôvod je tohto nariadenia. Tieto výdavky závisia od trhu. Na začiatku roku je nemožné vopred predpovedať, aké budú ceny e, na druhý rok na jeseň. Čiže ak nebudeme mať e, žiadnu e, maržu, e, tým pádom bude k tomu musieť byť opravný rozpočet, pokiaľ situácia nebude pozitívna. Preto si myslím, že veľmi realistickým prístupom by bolo mať tú maržu. Prečo? Lebo bude treba platiť, a pokiaľ nebudú žiadne peniaze, tak e, nie vždy v lete je ľahké e, schváliť, e, prijať opravný rozpočet. Takže pokiaľ chceme byť realisti, pokiaľ chceme vyslať signál, že sme naozaj schopní prevziať hlavnú zodpovednosť v okruhu 2, musíme byť realisti. Ak hlavný problém alebo hlavná otázka je, čo je náš politický signál voči verejnosti, tak si myslím, že Tých 600 e, miliónov by určite bolo lepší, lepší signál. Samozrejme, bolo by to lepšie, ale neprechádza to do úvahy. Je to nerealistické. Ale my môžeme povedať, že spoločne s návrhom komisie ponúkneme farmárom viac ako 700 miliónov dokopy. To je signál, ktorý môžeme vyslať, je to pozitívny signál a polovica tejto ponuky pochádza e, z parlamentu. To je takisto dobrý signál. A to, myslím si, je maximum, čo môžeme dosiahnuť, ak e, máme byť zároveň realisti. A pokiaľ mm, nie sme realisti, tak máme samozrejme dobré e, služby, pokiaľ ide o tlačové správy, že to vieme nejakým spôsobom odôvodniť, ale v tom prípade rada povie, pozrite sa, polnohospodárska politika nemôže byť financovaná a tým pádom môž, musíme e, ostraniť alebo dať preč celý ten mliečný fond. A preto e, ja navrhujem takýto postup, myslím, že už ďalej k tomu nemusím hovoriť a poďme hlasovať. Dobre, ďakujem. Takže budeme hlasovať, ale pán Portis ešte predtým. Áno, veľmi pozorne som počúval kolegu Láslo Šojana, ale na základe jeho argumentov nerozumiem, prečo teraz sme hlasovali o novom, novej um, položke v rozpočte o 700 miliónoch eur pre výrobcov mlieka lebo sa tu hovorí v tej položke mliečného fondu, že to je rezerva, pretože musíme myslieť na to, čo všetko sa stane budúci rok na trhu. Prečo to nie je fond ZE s rezervou 300 miliónov, pretože by som rozumel jeho argumentom vtedy, ak by to malo nejakú logickú súvislosť. Ďakujem. Každý sa mohol vyjadriť pri tejto rozprave. Navrhujem, aby sme hlasovali najskôr o návrhu výboru AGRI, pretože táto zmena je najrozsiahlejšia až do sumy 600 miliónov eur. A keďže sú tu skutočne rozličné názory, prosím o elektronické hlasovanie. Ja sám môžem tiež hlasovať. Takže hlasujeme o pozmeňovacom návrhu výboru Agri číslo 70. Hlasovanie sa začalo. Hlasovali ste všetci? A prepačte. Dobre. Takže teraz sme stopli ľudovci ľudovci majú o dva hlasy navyše. Ja teda nebudem hlasovať. Ale niekto iný z ľudovcov sa musí tiež zdržať a máme o jedného socialistu navyše. Ty môžeš hlasovať. Tu vpredu niekto nesmie hlasovať. Ešte raz. Pán Sebestris, pán predseda, bolo povedané, že jeden socialista je tu navyše, ale teraz je tu predsa v Nemecku málo socialistov alebo sociálnych demokratov. Dobre, každá frakcia sa musí rozhodnúť sama, kto smie a kto nesmie hlasovať. Dobre, eh, hlasovanie beží. len tí, ktorí sú oprávnení hlasovať, hlasovali. Hlasovanie je ukončené. Máme 16 za, 18 proti. Návrh je zamietnutý. A teraz sa budem venovať návrhu nášho spravodajcu. Budeme o tom hlasovať. 300 miliónov súhlasí spravodajca. Takže budeme hlasovať o druhom návrhu. Kto je za? Proti? Ďakujem. Kto sa zdržal? Veľmi jasné. Každá frakcia sa vyjadrila. A máme tu teraz pozíciu. Pán spravodajca iba som to chcel vyjasniť, moja predstava e, je myslím jasná, ale je to suma, ktorá je v rezerve, keďže čakáme na pravý základ. Dobre. Pán Portaž je, je tiež spokojný. Či? Kompromisný návrh spravodajcu tu teda bol alebo teda nižšia suma. Od mlieka ideme k lesom. Návrh 71. Znova by sa tu malo vyskytnúť rozpočtový návrh. Nehlasovali sme o tom ešte live 3. 72, rozpočtový návrh 73, to isté, 74 tiež, Live Plus, Tu máme návrh 574, musíme hlasovať spravodajca. E, áno, musíme hlasovať. A prepačte, ale ja hlasujem, alebo navrh hlasovať proti. Chcem teda, aby e, to zostalo na úrovni PDB a nie na úrovni vyššej ako PDB. Ale chcel by som e, podporiť jednu vec. Včera sa rozdala poznámka k bodu Life Plus, a to síce, že pokiaľ to nemáte k dispozícii, že podpora eh, by mala byť poskytnutá aj obnoveniu tých eh, plánov, ktoré boli e, nejakým spôsobom vystavené e, e, účinkom klimatických zmien a tak ďalej, tak aby sme zabezpečili ich dlhodobú produktivitu. To je poznámka teda, ktorá bola rozdaná. A pokiaľ je o čísla, ja som proti. Très bien. Dobre. Takže všetci ste porozumeli pozícii alebo poznámke spravodajcu 574 bez čísiel a s poznámkami spravodajcu. Tak? Správne? A čísla um, výboru pre životné prostredie. A teda je to predbežný návrh rozpočtový. 574. Rozpočtový predbežný návrh ako poznámka. Spravdajco, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? A prepačte, áno, konzervatívci. Kto je um, prijatý návrh? Takže to bude jednoduchšie pri ďalšom riadku Life Plus. Povedal by som, aby sme hneď prešli k 214, pretože tu znovu použijeme predbežný návrh rozpočtový, takže 214. To, o čom sa bude hlasovať na, v riadku 070307 Live Plus, tak tam je poznámka NV číslo 214 a spravodajca je za túto poznámku. Uh, to je vlastne rovnaký návrh ako návrh zelených potom, takže bude to tým pádom zahrnuté. Kto je za túto poznámku za 214? Kto je za, kto je proti? Ďakujem. 214 schválená. 455, to sme už zohľadnili. Potom tu máme rôzne pilotné projekty a mohli by sme teraz prejsť k 577 akčný program EÚ na boj proti zmene klímy. Vytvorenie nového riadku, čo hovorí správodajca. E, tu. Opäť e, je to tak, že ja navrhujem tých 15 e, miliónov, ako vždy, ktoré by šli do rezervy. Je to nová, nový riadok. Veľmi Dobre, spravodajca je pripravený, je za, aby sme vytvorili novú položku, ale len e, s 15 miliónmi, ktoré by mali byť len rezervou, čo je zviazanými prostriedkami. Rozumeli ste všetci? Ste všetci, kto je za? Ste všetci za, kto je za? Áno. Kto je proti? Pán Bokoš. Väčšina chcela túto zmenu. Ďalší riadok 544 Chris Davis. Za poznámky len poznámky. Čo hovorí správodajca? Rapporteur is knowing that is a new line waiting for the legal base, it must be in reserve. Yeah. Yeah. Takže čakáme na právnu základňu. Pardon, bola tu dohoda. Aha, takže nie je to, pardon, nie je to zahrnuté do tohto zoznamu. Zabudol som na to, hovorí pán spravodajca. Čiže ide o PN. A ste za. Áno, som za túto novú položku, ale je to PM. Dobre, takže hlasujeme 5, 4-4. A sú tam ešte aj pripomienky navrhovateľa. Takže návrh prešiel. Ďalej. Pán Jensen je pokrytý. Pane, pani Jensen je pokrytá ďalej. Tu máme pilotný projekt a dostávame sa až k rybolovu vlastne. Myslím, že tu by sme mali hlasovať o návrhu 109. Pardon, tam dochádza k obnove PDP. A podobne 1.10, 4.6.0, 36.65, to je tiež pokryté. 1, 1, 1 tiež, 1, 12 podobne. Pilotný projekt, ďalej 113 aj 461 na obnovu PDP to je akceptované, ale 114 tam sú zahrnuté aj pripomienky o flexibilite, kto je za, kto je za Hej, kto bol proti? Ďakujem. Návrh prešiel. 1.1.5, PDB, ďalej 4.6.2, Spravdajca je proti, to je za, zelený, to je proti, všetci ostatní, návrh neprešiel. Ďalej, 116. to je PDP, akcia, pilotný projekt, výdavky na administratívny manažment, to už pokrývala horizontálna pardon, pokryl horizontálny návrh. Ďalej pokračujeme 7.7 Agri, opatrenie o veterinárstve a tak ďalej.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 Dobre, to je stiahnuté. Tým sa dostávame ku záveru okruhu 2. Vidím, že si viacerí vydýchli. Môžeme si zablahoželať, že sme zachránili aj mlieko, aj kravy, aj bičie zápasy a že sme podporili zdravie ľudí, Vlastne môžeme teraz pristúpiť ku okruhu 3. Nechám ešte 30 sekúnd teraz, aby sa rozdal hlasovací zoznam. Na záver nám tu ostávajú veľmi zaujímavé a vzrušujúce témy. Je vous propose de reprendre nos... Navrhujem, prosím, aby sme sa opäť vrátili k našej práci. Dámy a páni, ostáva nám ešte 20 minút, prv, než nám bude dovolené ísť sa najesť. Zdá sa, že tu máme určité medzery, ktoré sa objavili v našich radoch, hlavne pokiaľ je o niektoré konkrétne politické strany. Asi to je tá nízka hladina cukru v krvi, no. Ale ešte máme nejaké minúty pred sebou a bolo by škoda, keby sme tých 20 minút nevyužili. Takže pozerám sa na pravú stranu sály. A... Takže Možno mám právo hlasovať, ale asi nie za viacerých. Takže pokračujeme. Okruh 3a. V anglickej verzii sme na strane 90. Začneme tému občianstvo, sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť. 18.01.04.02 Európsky fond pre utečencov Juta hovorí, že to už je pokryté. A aj pripomienky? Juta tu má návrh. Adresuje ho spravodajcovi. Týka sa ústneho pozvoňovacieho návrhu. Čiže môžeme povedať hneď áno, pretože Európsky fond pre utečencov si vyžaduje aj určité pripomienky. Takže tieto pripomienky Myslím, že ide o konkrétne obod bod 17.03.03.03 nákazlivé choroby. Ďalej, môžeme povedať, že tam skutočne tá agentúra v Štokholme to nedokáže zvládnuť a pri rozpočtovom konaní nemôžeme jednoducho zmeniť kompetencie alebo vlastne rozsah aktivít agentúry. Ani v minulosti sme, ďaká Bohu, nič také neurobili a preto navrhujem, že tieto dve pripomienky by sa mali rokovať, prerokovať a odhlasovať vtedy, keď sa bude hlasovať o Európskom fonde pre utečencov. Ja viem, že ešte sa dostaneme k ECDC aj neskôr, ale bude lepšie už teda teraz v tom mať jasno, ak teda bude Lásla súhlasiť. Že by sme to dali pod tento Európsky fond pre utečencov. Prepáčte, nedokázal som to celkom sledovať. Isté, s princípom súhlasím, ale pokiaľ ide o tú pripomienku, nie je to na tom správnom mieste. Ak to má byť tá štokholmská agentúra, agentúra asi by sme to odtiaľ mali vyňať. Pokiaľ ide o ostatné agentúry, neviem, či to tam bolo prediskutované. Mhm, ešte nie, že? Nie. Moja obava bola v tom, že do tohto fondu pre utečencov by sa tam mohlo zaradiť, ale možno som reagovala predčasne, pretože sú tam určité aspekty správnych nákladov, ktoré s tým súvisia, s týmto fondom. Takže je aj iné, lepšie miesto, kde to, umie, kde to vlastne lokalizovať. Hovorím len o pripomienke, nie o peniazoch, že to proste treba zaradiť inam. Spravodajca podporuje túto myšlienku. Takže budeme hlasovať o návrhu Juty. Spravodajca súhlasí a že spoločne s Jutou potom to doriešia, kam presne, do ktorej položky sa to zaradí. Najprv budeme hlasovať o tej pripomienke a Čiže budeme hlasovať samostatne. Za prvú polovicu sme, ale za druhú nie. To bol ďalší hlas z pléna. Dobre, prvá časť. Možno by nám mohla Juta prečítať tie dve časti. Mám to len v Nemčine. Gesundheits Áno, je to príprava spoločného zdravotného protokolu, ktorý sa týka oblastí tých v Európe, ktoré sú cieľom ilegálnych imigrantov a aby sa ochránilo zdravie imigrantov, ktoré tieto oblasti príjmajú. To je prvá časť. Druhá časť úprava a rozširovanie um, organizačných modalít a prostriedkov, s ktorými sa môže zjednodušiť prístup imigrantov k uh, um, lekárskej starostlivosti. Týka sa to najmä uh, aj detí, bez toho, aby, e, e, aby museli byť hlásení na pobyt v tej ktorej krajine a aby e, táto situácia nemala právne konzekvencie. Nevidím tu nejaké um, obmedzenia, ale um, nie je mojou vecou to posudzovať. Aj. Pán spravodajca, no ja by som si to chcel skontrolovať v materiáloch. Pretože to, čo tu vidím v texte, tam tá poznámka zahrnutá nie je. Čiže rád by som videl originál a potom aj tú pripomienku. 17.03.03.02. Tam to má byť. Na strane 65 v anglickej verzii. Je to pozmeňovací návrh 700. Čiže 700. Hovoríte o 330, nie? Nie, týka sa to... Pardon, teraz ešte neprebieha oficiálne vyjadrenie. A teraz pán spravodajca hovorí. Áno, teraz je situácia jasná. Sú tu dve časti tejto pripomienky a budeme o nich hlasovať samostatne. Návrh teda je zo strany Juty Haug a oficiálne to preberám ako spravodajca svoju úlohu teda v tom zmysle, že fond pre utečencov 18.03.03, tam to bude zaradené, Európsky fond pre utečencov. Takže takýto je návrh. Čiže hlasujeme najprv o prvej časti a potom o druhej časti pripomienky. Takže môžeme postupovať ty, takto, hovorí pán predseda. Takže k prvej časti pripomienok, čo hovorila Jutia. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Návrh prešiel. Druhá časť. Kto je za? 12, to je proti. Raz, dva, 3, 4 a tak ďalej. 15. Druhá časť je zamietnutá. Takže pokračujeme. Celá strana ďalšia už je pokrytá s výnimkou toho, čo je naspäť, na spodku strany 92, 336 z výboru LIBE. O tom budeme hlasovať, čiže aké sú tam vyčlenené prostriedky a pripomienky. Takže nech sa páči, pán spravodajstva. Spravodajca je za. Kto je ešte za? Kto je proti? Ďakujem. Návrh schválený. Ďalej pokračujeme. Toto je už pokryté samotnými platbami. Ďalej, 513 je pokrytá. 337 obnova PDB. Pardon. Ešte sme nehlasovali. Hlasí sa spravodajca. Nech sa páči. Tu by som chcel navrhnúť, aby sme zopakovali to, čo sme robili pri okruhu 2. Čiže aj tu by sme mali hlasovať. Teda, ak návrh je len obnoviť viazané aj platobné prostriedky. Proste hlasovať horizontálne. Áno, toto vám navrhujem aj ja. Ak to chce niekto zvlášť, povedzme niektorú položku, tak môžeme ísť aj zvlášť po každej položke. Takže 337, 513. Povedal mi, že už to je pokryté. Pokiaľ ide o platbu. Takto. 513, spravodajca je proti. Kto je za? 4. Kto je proti? Väčšina. Návrh zamietnutý. 600. Pozmeňovací návrh 600. EPP stiahuje 600. Čiže navýšenie nad PDB. Dobre, stiahnutý návrh. No, proste môžeme hlasovať. Áno. Ak to. Ak teda rozhodnutie tak, aby sme nikdy neprešli, aby sme nenavýšili nad PDB. Je tu rôznorodosť názorov, takže hlasujeme elektronicky. Nech sa páči. Ďakujem vám. Končím hlasovanie. Výsledok hlasovania 15 za, 22 proti. Návrh zamietnutý. Ešte stále jeden. Ešte stále je tu o jedného predstaviteľa EPP navyše. Takže neviem. Ďalej. 3531, to už máme pokryté platbami platobnými prostriedkami. 338, tu budeme hlasovať o pripomienkach. Spravodajca je za. Kto je ešte za? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. 338 prijatá. Ďalej, 601 z EPP. Tu je návrh navýšiť nad PDB. Čo povie spravodajca? 601. Spravodajca je za ale nie každý. Takže budeme hlasovať elektronicky. Nech sa páči, hlasujeme. Hlasoval každý. Končím hlasovanie. Šestnáct za, 19 proti. Zamietnuté. 514 predkladá Gua. Čo na to povie spravodajstva? Je proti. Kto je za? Gue. Kto je proti? Všetci ostatní. Návrh zamietnutý. 339 od Libe. Za je Libe a spravodajca. A, pardon, to sa týka nejakého čísla, nejakej sumy. Spravodajca je za. Je za sumu taktiež? Dobre. Takže 339. spravodajca je za. A všetci sú za. Hej. Podľa toho, čo viem, e, pokiaľ ide o platovné prostriedky, tam sme už hovorili, alebo odhlasovali na úrovni horizontálneho návrhu a teraz vlastne by sme mali hovoriť o viazaných prostriedkoch, že? A aj o pripomienkach. Teda kto je za? Kto je proti? dvaja. Takže návrh prešiel. Ďalší boli pokrytí. Pokračujeme. Prípravná akcia, to je v poriadku. Ďalej 515 padá. 340 to už je prijaté. Pokračuje. A 515. Hlasujeme o 515. Za je GUE. A spravodajca tiež? 340, pýta sa spravdajca. Nie, nie, prosím, 515. Aha, ste proti, pán spravodajca. Kto je za? Zelený a guje. Kto je proti? Väčšina. Čiže zamietnuté. Pokračujeme. Návrh 340 zo strany Libe. Spravodajca je za? Je za? Áno. Kto je ešte za? 340 Libe. Ďakujem. Takže návrh prešiel. Dostávame sa ďalej. Ďalej tu máme ďalej návrh Libe 341, ďalej 342, to isté. Tým sa dostávame k 516 od GUE. Pravdajca je proti. Kto je za? hm, ľudia sa nevedia zhodnúť. Hlasujeme elektronicky, nech sa páči. Hlasujem aj ja. A pardon, nebudem, nebudem hlasovať. Hovorí pán predseda. Končím hlasovanie. Návrh zamietnutý. 13 za, 22 proti. Takže návrh neprešiel. Ďalej, 343 Lida. Spravodajca je za, kto je ešte za, kto je proti, návrh prešiel. Ďalej, 344. To už nemusíme hlasovať o tom. 4227, pán Renhauser, spravdajca je proti. Ani nevie o tom, ale hlasuje proti, hej? <laughs> No áno, tu bolo rozhodnutie o obnove PDB, že už vlastne o tom je rozhodnuté a tak nie je potrebné hlasovať, ale ak chcete, môžeme. To je stanovisko spravodajcu. Dobre, 4.2.7, tam sa nehovorí o obnove PDB. Takže návrh je zamietnutý. Ďalšie dva, Restore PDB, tieto prešli. Ďalej, 346, o agentúre EÚ pre základné práva, Restore PDB 346, ďalej 347, základné právo občianstva, LIBE. Mhm. To budeme subsumovať a končíme bojom proti násiliu. Začali sme vínom a <laughs> končíme bojom proti násiliu. No. 43, 45, Spravodajca nie je za. Kto je za? Nikto. Pardon. Hlasovanie sa týka údajov, teda sum. Jede tu o čísla. Takže kto je za, kto je proti? Všetci. Všetci sú proti. Ďalej, potom 702 od Jorana Ferma prekročiť PDB. Samozrejme, on je za. Myslím, že si to musíme preveriť. Hlasujeme elektronicky. Nech sa páči. Ja, predseda, teda hlasovať nebudem. Keď hlasujem, tak mi povedia, že, že som naviac. Takže končíme hlasovanie. Za je 13 hlasov, proti 23, čiže väčšina je proti. 702 je tým pádom zamietnutá. Ďalej. Budeme hlasovať o návrhu 4325. to isté? Mhm. Áno, tu ide len, len o pripomienky. Kto je za, kto je proti. Aha, zas tu je jednota názorov. Kto je teda proti? Mhm. Väčšina. Čiže návrh je zamietnutý. Tým sa dostávame ku návrhu 25 z výboru pre ženy. Kto je za? Spravodajca je za. Ďakujem. Kto je proti? Ste proti ženám, pán Bokroš? To, to dáme do zápisu, áno. Ale väčšina je za. Takže 3, 4, 8. A tam netreba hlasovať, pretože je o obnovu PDB. Takže, dámy a páni, veľmi pekne vám ďakujem. Myslím, že sa nám darí napredovať dobre, takže popoludní začneme tým, že nadviažeme na to, kde sme sa dostali v rámci okruhu 3. Prajem vám dobrú chuť k obedu. Čiže budeme pokračovať tam, kde sme prestali. O, budeme pokračovať o 15. hodine.